Vážení kolegovia, ideme hlasovať o benchmarku. And, uh, finally, I say... a, a budeme teda hlasovať. Ospravedlňujem sa za toto oneskorenie, ale teraz konečne budeme hlasovať. A, takže je to dobré. Máme teraz novú konfiguráciu. The vote is closed. Končím hlasovanie. Dobre. Tak začníme eh, pozmeňujúcim návrhom 26 MV1, kto je za, proti, zamietnuté, kompromis A s ústnym pozmeňujúcim návrhom ALDE prijaté. Sto štyri na strane 8, kto je za. Overíme si, hlasujeme o 104. Takže to je určite prijaté. Končím hlasovanie. A je to remíza, zamietnuté. 2020. Prečo si nesadnete tam, Brian? Toto bude pre mňa potom jednoduchšie hodnotiť hlasovanie, keď budete sedieť tu rovno predo mnou. Určite áno. OK, 109 a potom totožné, kto je za, proti, zdržalo sa, prijaté. Takže teraz ideme na 111, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. Overujeme si 111, otváram hlasovanie. Peter, stále nemáte kartu? Máte. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Je tu asi len pár ľudí z EPP. A dobre, že sme si to overili. zohľadili sme novú rovnováhu. A teraz ideme 113, e, to je za, proti, zamietnuté. Nie, nie, nie. Vy ste boli za. Dobre, overujeme si 113. Otváram hlasovanie. 113, 113, končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 114 je za, proti. Overujeme si 114. E, musíme to overiť, lebo nemám tu zvyčajný počet ľudí. Končím hlasovanie. A je to remíza, je to zamietnuté. NV20, to je za, Overujeme si NV20, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 22 ku 21. 115 to je za, proti. Overujeme si 115. -ku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie je to prijaté, 22 ku 20, kompromis B, to je za, proti, prijaté. 145 a 146 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis C za, proti prijaté, kompromis D za, proti, zdržal sa prijaté, pozmeňujúci návrh 159 za, SAD je za, overujeme si to 159. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 19 za, proti. Otváram hlasovanie 19. Končím hlasovanie. To je prijaté. 22 ku 20, 160 za, proti prijaté. Kompromis E s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti. Overujeme si kompromis E. Končím hlasovanie, je to prijaté. Kompromis E sme práve teraz mali. Teraz kde sme? Pozmejúci návrh 29 na strane 18. Matt Carthy, kto je za, proti Overujeme si to pozmeňovací návrh 29. Končím hlasovanie. Prijaté. 30 za, proti, zdržal sa prijaté. Jednotka za, proti, zdržal sa prijatá. Dvojka, kto je za, proti, prijatá. 31 za, proti, prijaté. 32 za, proti. Overujeme si, je to 32 spolu s NV2. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňací návrh 3 za, proti zdržal sa prijaté, 33 a NV3 za, proti Zelení sú proti, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 34 a NV4 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 35 za, proti, zdržal sa prijaté. 4 za, proti, zdržal sa. Overujeme si, otváram hlasovanie. Pozmeňovací návrh 4. Končím hlasovanie. Je to prijaté 22 ku 20, 35 za. Nie, nie, 36. Takže 36, pardon, 36 za. Overujeme si 36, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 37 kto je za, proti, zdržal sa prijaté. 38 je bezpredmetné. Potom tu máme hlasovanie v bloku 39 a ďalej. Overujeme si hlasovanie. 39, NV5, 40, NV6, 41, NV7. Končím hlasovanie, je to zamietnuté, 19 k 20. Teraz pozmiaci návrh 42 a NV8, kto je za. Overujeme si to. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 43 za, proti. Overujeme si 43. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 21 ako 22. Kompromis F za, proti zdržal sa prijatý. Kompromis G za, proti prijatý. Kompromis H za, proti zdržal sa prijaté. Kompromis I za, proti prijatý. Kompromis J za, proti prijatý. Kompromis K za, proti prijatý. 74. Overujeme si hlasovanie. Pozmejúci návrh 74. Končím hlasovanie. 22 ku 21 prijaté. Kompromis L za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis M za, proti, zdržal sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 88 za, proti, zdržal sa zamietnutý. A hlasovanie o návrhu komisie, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 42 za, 1 proti, nikto sa nezdržal, takže teraz budeme hlasovať o rozhodnutí vstúpiť do interinstitucionálnych rokovaní. Otváram hlasovanie. Niektorí kolegovia ešte musia odhlasovať. Dobre, končím hlasovanie. 39 za, 1 proti. Takže tu máme kvalifikovanú väčšinu. Gratulujem spravodajcovi. Ďalšie stretnutie v útorok. Nie. 10. januára o 9. ráno, takže vám želám šťastné Vianoce a šťastný nový rok. Odpočíňte si a užite si dovolenku a sviatky. Ďakujem.